herr präsident! dobré ráno dámy a páni zasadnutie je týmto otvorené. podľa článku 216 by som vám chcel teraz e, oznámiť že bolo včera e, oznámené že nebol e, žiaden návrh na hlasovanie predložený. Teraz by sme prešli k bodu programu Príprava Európskej rady. K tomu e, má slovo najprv pán e, Leskevičus, e, zástupca rady. Uh, morning, uh, Mr. President, uh, honorable members, Vice President of the Commission. Uh, ďakujem, pán predseda, uh, vážení členovia parlamentu. Uh, som rád, že vám môžem predstaviť program zasadnutia Európskej rady. Témy zasahujú od obrany cez ekonomickú